Sehr geehrte Damen und Herren, mit ein wenig Verspätung äh, s miernym oneskorením začneme e, zasadnutie našeho právneho výboru. Hneď na úvod by som chcela ospravedlniť pána Leného, jeho neprítomnosť, ale nielen to, ale tiež oznámiť, že je tu množstvo zmien, pokiaľ ide o náš program. Na jednej strane poradie sa úplne zmení, a niektoré body aj vyškrtneme. To preto, pretože z veľkej časti tu máme choroby, e, výčiny počasia takisto. A preto začnem hneď s e, oznámami v tomto mm, zasadnutí teda jednotlivé tie zmeny vám oznámim. Najprv teda toľko, že stanovisko, ktoré sama odprezentujem, čiže stanovisko k, e, pokiaľ ide o smerni, e, implementáciu smernice o vysielaní pracovníkov, to budeme riešiť dnes, aby sa dnes mohla k tomu vyjadriť komisia, aby e, sme vyhoveli jej termínom. Ďalej potom je nevyhnutné urobiť následovné. Zasadnutie e, o imunitách sa posunie na ďalšie zasadnutie. To sa týka teraz imunity pani Hanzlíkovej, tiež pána Štárlera, ako aj pána Hans Petera Martina. Išlo zasadnutia mimo kamier. Ďalej je dôležité i zasadnutie koordinátorov presunúť na zajtra, keďže rovnako e, to súvisí s tým, že bude len e, málo ktorým e, koordinátorom umožnené kvôli počasiu sem doraziť. Takisto máme veľa chorôb, takže zasadnutie koordinátorov sa presunie na zajtra a to e, na poludne. Pani Wikström má slovo. Veľmi stručne. Bol by, bolo by pre mňa veľmi e, obťažné zúčastniť sa stretnutia koordinátora a preto navrhujem buď e, ráno o 8 alebo i hneď po hlasovaní zhruba o 10.30. E, súvisí to so zasadným skupiny pre kodex správania sa a pre mňa je to naozaj neodkladné základná povinnosť. Rada by som sa zúčastnila. To všetko, čo ste navrhli, pani Wikström, to e, poznám. Snažíme sa to teraz e, vyjasniť. Verím, že, prekla- že tlmočenie funguje, pretože zdá sa mi, že trochu e, zmetene reagujete. Tá úvaha zajtra pred zasadnutím výboru mať zasadnutie koordinátorov nás takisto napadla ale však zajtra e, nemáme v takom prípade možnosť mať tlmočenie. A preto e, zajtra o 9.00 tu máme totiž ale ďalej návštevu írskeho predsedníctva. Pán minister príde a tam nemáme manevrovaciu možnosť. Potom hlasujeme a bezprostredne po hlasovaní, a to by bola teda jediná možnosť, tam zaradiť príslušnú schôdzu s koordinátorov a to je takisto trošku nezvyčajné, viete? Frau Wikström. Tak, pani Wikström, nech sa páči. E, a keby sme to usporiadali hneď po hlasovaní, to by mi vyhovovalo, vyhovovalo alebo i o 11.30, len s tým, aby sme sa mohli všetci zúčastniť. After that, yeah. It means clearing the room and then having data protection afterwards as the last two points. That's possible. After data protection? No, before data protection, because data protection the last two points. Okay. Was wir machen könnten... Čo by sme pani Wikstre mohli urobiť je nasledovné. Navrhujem to teda pred bodom číslo ochrana, teda o ochrane údajov bude e, stretnutie koordinátorov. Je dôležité, aby čo najviac koordinátorov bolo prítomných. To znamená, urobme e, hlasovanie, potom bude nasledovať e, bod pána Berlingera, pretože on potom nebude k dispozícii a hneď po pánu Berlingerovi budú koordinátory. a potom pôjde ochrana údajov. Toto dokážem, dokážem navrhnúť tento bod teda takýmto spôsobom predsunúť, pretože tento pán musí odísť. Teraz to poviem celkom jasne. Ten nový návrh je, aby koordinátorství sa zasadli zajtra po bode 23. Najprv hlasovanie, potom bod 23, e, potom koordinátory a potom ochrana údajov. Takže Takáto je posledná opcia, ktorú tu môžem navrhnúť. Ak toto e, sa stretne s vašim súhlasom, tak to tak aj urobíme. Pokračujeme, pokiaľ ide o zmeny. V útorok tá prezentácia evaluácie e, dopadov k európskemu kúpnemu právu. Ide o bod 23. Bude nasledovať po bode 19. Ďalej potom správa pani Tajn e, vo veci súdneho dvora, to je bod 20. Je posunutá po bode 28. A ešte chcem spomenúť, že je tu aj dotaz týkajúci sa právneho jeho základu výborov ITRE a TRAN. Toto sa udeje po bode 18, čiže v bode rôzne. Ak nemáte v tejto veci ďalšie poznámky, tak v tomto poradí by som chcela i pokračovať. Takže takto rozhodnuté to dnes zostane po koordinátori po hlasovaní, ale teda až po bode týkajúcom sa pána bodu pána Bellingera. Tým pádom môžeme pokračovať. Teraz budú oznámenia predsedu. A tu spomeniem dva body. Najprv podvýbor pre E, právne záležitosti e, Hornej snemovne nám predložil nasledovné rozhodnutie v tom, či po e, pri, pripojení sa Veľkej Británie k Lisabonskej zmluve v tom pilieri spravodlivosť a vnútorné záležitosti, či treba vysloviť áno alebo nie. Príslušne my zástupcovia výboru LIBE sa stretli e, so zástupcami e, Hornej snemovne a navrhli, aby, sme sa, aby, sa, aby došlo k stretnutí so zástupcami Júry. A to bude 30. januára od 10.30. Poslanci tohoto výboru, ktorí majú záujem zúčastniť sa tohoto stretnutia, by sa mohli e, obrátiť na sekretariát. Ďalej, nasledovný odkaz Menovite bude e, workshop o, o občianskému právu e, v stredu 23. januára. Ide o medziparlamentný e, workshop s, aj s poslancami z národných parlamentov. Ot, otázka znie, či európsky občania môžu požívať výhody voľného pohybu. Všetci ste vyzvaní, aby ste sa zúčastnili. Teraz prejdeme k bodu 3 a to je schválenie zápisníc zo schôdze z 13. novembra, 26. a 27. novembra, respektíve 17. a 18. decembra. E, tieto ste dostali písomne. Ak nemáte námietky, budú tieto považované za prijaté. Keďže za námietky nevidím a prichádzame k čtvrtému bodu a to je prezentácia štúdie. E, je to pán Joe Dunn, predseda e, Európskej e, oddelenia pre pridanú hodnotu. A k tomu, chcem, k tomu chcem odovzdať slovo. Nech sa páči, máte slovo. Vítajte v našom výbore. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za to, že ste mi umožnili opätovne vystúpiť v tomto výbore. Chcel by som vám e, približiť tento dokument. Dúfam, že budem môcť podporiť správu pána Berlinguera, pokiaľ ide o štatút e, Európskych vzájomných spoločností. Ako veľmi dobre viete, sme novým e, novou organizačnou jednotkou v parlamente a našou úlohou je vyargumentovať to pre e, správu z vlastnej iniciatívy. Sme potrební, pretože, ako viete, Európska komisie e, ako, e, má zlú tradíciu načovanie zásadným návrhom Európskeho parlamentu, na, najmä pokiaľ ide o návrhy legislatívnych noriem v správach z vlastnej iniciatívy. Takže máme veľmi stručný pohľad na to, prečo by Európska komisia mala sa viac venovať legislatívnym návrhom. Nadviazali sme e, na prácu, ktorú ste urobili vo výbore ohľadom e, práva e, správneho práva, čo bolo minulý týždeň schválené v plene. Chceme vyargumentovať potrebu konania na európskej úrovni a potom vykvantifikovať pridanú hodnotu z hľadiska ekonomických prínosov E, alebo kvalitatívnych e, prínosov. V tomto prípade zistili sme, e, že nie je potrebné objednávať nejaké externé štúdie, pretože naše hodnotenia musia sa opierať na výskum. Chceli by sme využiť štúdiu tematického odboru, ktorá sa vykonala pre výbor pre zamestnanosť, úloha týchto spoločností v 21. storočí a je tu aj štúdie Európskej komisie ohľadom E, súčasť situácie vo vzťahu k e, vzájomným spoločnosťom. Dokument bol e, zverejnený v novembri minulého roku, čo je zaujímavé. Najnovšia štúdia, ktorá je veľmi rozsiahla, podľa očakávania mala byť negatívna, ale v konečnom dôsledku sa vyjadrila tak, že podporuje snahy vášho výboru. Taktiež sme analyzovali konsultácie komisie z roku 2003 Máme e, dôkazy e, o tom, že mnohí zainteresovaní významne prispeli k, tejto, k týmto konzultáciám. Nemáme tu predstaviteľov komisie, ale čo je zaujímavé, že v 92. E, roku komisia v 2002 roku komisia predložila tento návrh, ale po konzultáciách sa rozhodla, že to stiahne, pretože chýba tu pokrok. Ťažko tomu rozumieme, pretože E, e, podľa štúdií tento štatút by mal mať pridanú hodnotu zo spoločenského hľadiska, predovšetkým by e, mal zvýrazniť realizovateľnosť týchto spoločností, ktoré sa neuznávajú napriek tomu, že na ne prepada 75 všetkých poisťovní v Európskej únii E, ich hospodárska e, hodnota je 180 e, miliard európskych eur, prepačte, avšak nie sa spomínajú v zmluvách, v legislatívnych návrhoch, napriek tomu, že vieme, že sú veľmi dôležité v krajinách, kde existuje, to je drvivá väčšina členských štátov. Vieme, že sú vystavené rizikám, je tu e, e, riziko e, zmeny ich právnej formy, napríklad v Spojenom kráľovstve demutualizácia, premena ich na bežné obchodné spoločnosti prebehla a to malo negatívne dôsledky, obmedzilo to možnosť voľby pre spotrebiteľov a v konečnom dôsledku znamenalo vyššie náklady. E, e, osobitná štruktúra e, vzájomných spoločností spočíva v tom, že získava občanov pre hospodársky život a preto tento štatút by mal platiť pre celú Európu, mal by umožniť takýmto spoločnosťam vytvárať skupiny, pôsobiť v širšom zemepisnom meritku a by zrealizoval viac sociálnych princípov na rozdiel od spoločnosti, ktoré sa riade iba získom. Okrem toho, naša e, štúdia hovorí, že e, pôjde o značné hospodárske prínosy. Vieme, že spolo- vzájomné spoločnosti e, zabezpečujú aj sociálny aspekt. To sa preukázalo v Belgicku, Holands- v Nemecku, Rakúsku, v severských krajinách a to rieši ten problém, že vzájomné spoločnosti ťažko získavajú kapitál. Po druhé, vzájomné spoločnosti predstavujú Ehm, ekonomicky udržateľný eh, model, eh, nie sú tak nachylné na eh, preberanie rizik a existencia štatútu by doplnila alebo naplnila jednotné trh. V súčasnosti vzájomné spoločnosti majú problém, pokiaľ ide o cez hranice fungovania, majú problém zradiť svoje sídla v iných krajinách a štatút by to pomohol e, vyriešiť. Posilnil by to trh e, poisťovní. E, je preukázané, že diversifikovaný trh je odolnejší voči kríze a napokon správneho hľadiska je jasné, že to by znamenalo zmenšenie fragmentácií trhu, vytvorila by sa nová cel, skutočne európska forma podnikania, a pôsobilo by to vo všetkých členských štátoch bez toho, aby, sa to, e, aby to narušilo e, právny systém. Malo by to podporiť koherentný rozvoj v celej Európe, šetriť náklady spotrebiteľov, e, klientov, všetkých zainteresovaných a verejných orgánov, to by malo odstraňovať alebo redukovať právne prekážky a umožňovať takýmto spoločnosťom vytvárať skupiny Naozaj, eh, podľa nás sú tu veľmi presvedčivé argumenty a možno, že sa ma opýtate, ak, aké sú argumenty proti. Jedným z nich by mohlo byť, eh, že forma spoločných, eh, vzájomných spoločností neexistuje v troch členských štátoch. Podľa mňa je to slabý argument, ľahko sa dá obísť. Taktiež som počul názor, že existujú špecializované štatúty Societas Europe alebo e, e, družstevnej spoločnosti, e, že táto forma sa nevyužíva veľmi široko, ale podľa mňa to je nepodstatnený argument. Napriek tomu, societas, napriek tomu, že Societas Europea zo začiatku sa rozširovali veľmi pomaly, ale v súčasnosti asi tisíc takýchto spoločností iba v minulom roku prešlo na túto formu podnikania a zdá sa, že e, e, tento nástroj sa bude viac využívať e, v hospodárstve. A napokon posledný argument proti hovorí o tom, že máme štatút pre družstevné spoločnosti, ale treba si uvedomiť, že vzájomné spoločnosti a družstva majú nerovnaké charakteristiky, takže tento argument neobstojí. Takže e, e, sčítané a e, takáto forma podnikania doplní jednotný trh, e, vytvorí väčší priestor pre hospodárskú súťaž, hospodársky rast, stabilný hospodársky rast, to by bolo dobre pre spotrebiteľov, pre slobodu podnikania, poskytovanie služieb a, aby som to skratil, naše odporúčanie je 100% kladné a očakávame hlasovanie vo výbore zajtra. Ďakujem pekne, ak som hovoril príliš Ospravedlňujem sa, ak som hovoril príliš dlho. Ďakujem. Ďakujeme, nehovorili ste vôbec dlho. Ďakujeme vám za vašu eh, prezentáciu. Slovo má pán Berlinger. Solo due parole. molto da... Ďakujem. Dve poznámky. Asi nemožno dodať veľa vecí. Zajtra budeme hlasovať o tomto materiáli, o dokumente. každom prípade pri našej e, práci ide často o tom zaujať stanoviska e, v rôznych e, frakciách takisto ale nie sme tu v časoch, kedy je kríza viedla Európsku komisiu k tomu stiahnuť tento text. ten text, ktorý už mal parlament k dispozícii. Preto tu bola tá blokáda. V každom prípade krajiny, ktoré, ktoré, e, e, ktoré sú teraz už len v počte tri e, boli početnejšie, pokiaľ išlo tieto spoločnosti nové členské krajiny zo stredu a východnej Európy a preto je situácia dnes oveľa pozitívnejšia. Aj tá, tento odhad je povzbudivý, ktorý sme tu dnes si vypočuli. Príslušným spôsobom sa veci preverovali a tie, to preverenie vyzerá asi tak, že požiadavky, ktoré tu majú medzičasom tieto mutuality, že sú uznávané je tu iná, iná miera aktuálnosti a preto naša prozba je taká, aby komisia naozaj dospela k zmysluplnému e, výsledku. Ešte však jedna poznámka. Táto, tá, tieto spo, e, vzájomné spoločnosti by mohli prispieť výrazným spôsobom k hospodárstvu v Európe. Nachádzame sa tu naozaj v čase veľkých eh, hospodárskych napätí a problémov. Na to zabúdať nesmieme. Tieto eh, vzájomné spoločnosti by mohli výrazne prispieť. Pre mnohých z nás je sociálne hospodárstvo medzičasom eh, druhoradým. Ja nie som tohoto názoru, pretože tu nejde len o hospodárstvo, ale aj o sociálne veci. A keď E, zracionalizujeme vnútorný trh i v tejto oblasti, tak sa môže prispieť e, k hospodárskému rozmachu, ktorý si všetci želáme. Takže tieto spoločnosti sú sociálne i ekonomicky významné a to treba teda zohľadniť. Dankeschön. Ďakujeme. Teraz má slovo Permanche Beres. Ďakujem. Nuž, no náhodou je tomu tak, že som tu prítomná e, i na zasadnutie za zatvorenými dverami, ale keďže táto vec má veľký význam pre náš výbor EMPL, pretože my sme vlastne boli na začiatku týchto iniciatívnych správ, my sme túto požiadavku vlastne na začiatku mandátu e, iniciovali, tak ja sa teším tejto štúdii a podľa mňa je veľmi dôležité, um, treba to e, potom naznačiť i na pléne, že v tom texte, ktorý sme e, prijali, možno, že by ste to mohli ústne doplniť zajtra, neviem, ako, kde sa nachádza váš, tek, váš text, keďže budeme v pléne hlasovať, treba e, re, explicitne e, sa odkazovať na e, výsledky, na, na, na, na túto štúdiu, na jej výsledky. Pokiaľ ide o pridanú hodnotu, e, tak už po druhýkrát pracujem s, touto novo, s, tým, s týmto novým pracoviskom, s týmto novým oddelením. A otázka štatútu je skutočne dôležitou. Ak chceme dovoliť e, týmto vzájomným spoločnosťam prispievať e, maximálne, Eh, aby, aby teda naozaj eh, boli eh, na užitok nielen im samotným, ale pre spoločnosť, tak potrebujú určitý štatút. A pokiaľ ide o to, čo povedal spravodajca, nuž ide o dôvod, z ktorého to komisia stiahla. Nebuďme naivní, nie, nebolo to kvôli krí, kríze. Stiahli e, ten text preto, pretože členské krajiny e, neboli spokojné, neboli za. E, Dôležité však je nájsť dohodu, ale keď členské krajiny to majú ťažké, tak ani vzájomné spoločnosti nemajú túto zhodu. Je dôležité mať silnú pozíciu v prospech štatútu a z tohoto dôvodu naozaj ľutujem, že e, tu není pán predseda Lene, ale určite vy mu poviete, pani podpredsedkynia, o čom diskutujeme. Ak by sme neboli pre našu výhodu e, počas celej tej práce e, pretláčali túto vec vo vzťahu k Rade a k Európskej komisii, tak je to naozaj v prospech štatútu, za ktorý treba bojovať a nie len v prospech harmonizácie vnútorného trhu. Dúfam, že viem, že zajtra budete mať k tomu zložité hlasovanie. V každom prípade som chcela využiť e, možnosť vyjadriť názor nášho výboru, výboru pre zamestnanosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne povedali mi, že je tu e, pán prez, zastupca komisie, pán Nekmidis. Nechcete sa ujať slovo, prosím? Offensichtlich. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. vlastne teraz e, máme príležitosť poďakovať kolegom A chcem poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali a samozrejme aj argumentáciu vezmeme do úvahy. Ďakujem. Vielen Dank. Äh, heute kann man ein bisschen großzügiger sein. So viele Tagesordnungspunkte. Chceli, chceli sme byť äh, štedrejší, toľko bodov bolo škrtnutých. Ďakujem v každom prípade. Takže k tomuto bodu äh, chcem povedať, že hlasovať sa bude zajtra a tým to môžeme uzavrieť. Eh, uzatvárame tým bod číslo 4 a pôjdeme k ďalšiemu bodu a tým je tá e, vykonávacia smernica k smernici o vysielaní pracovníkov. A ja som zodpovedná za vypracovanie stanoviska za náš výbor a preto si sama pridelujem slovo. Tento bod e, sme predložili teda na túto skoršiu dobu, aby komisia, ktorá nemohla prísť inokedy, aby mala takisto možnosť sa dnes práve k tomu vyjadriť. A chcem tu teraz k tomuto veľmi dôležitému bodu z môjho pohľadu povedať nasledovné, teda k tomuto stanovisku. Pokiaľ ide o fungovanie spoločného trhu, je nevyhnutné, aby sa vykonávala táto smernica o vysielaní pracovníkov a aby sa dobre implementovala a aj dobre presadzovala. Zmyslom smernice je predsa, aby e, vyslaní pracovníci, zamestnanci, pracujúci mali minimálnu mieru ochrany vo vzťahu k minimálnym sadzbám platov, pokiaľ je pracovné podmienky, bezpečnosť, Hovorím to preto tak dôsledne, pretože ak ide o minimálne štandardy, že tu ide teda o minimálne štandardy a nie o maximálne. Faktom však zostáva, že predpisy pre zamestnancov podniky musia, e, teda tie pravidelne tieto predpisy obchádzajú a preto je dôležité e, mať smernicu, efektívnu smernicu o vykonávaní tejto smernice musí byť čo najpraktikovateľnejšia. Naše stanovisko sa týka toho, za čo sme zodpovední my. Teda ide o dobrá správa, Administ- ide o dobrú správcu administratívnu, eficientné preverovanie a kontrolovanie a potom prísne ručenie. Medzičasom sme tu máme legendárne e, rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru, dvora početné, a tie ukazujú, že platná smernica v tej verzii, ktorú teraz máme, očividne nepostačuje, aby príslušným spôsobom bojovala proti platovému a sociálnemu dumpingu. A preto e, moje poznámky k pozmeňujúcim návrhom. Orgány by v prvom rade mali čo najskôr konať bez obmedzovania. Lepšia administratívna spolupráca, to by malo znamenať toľko, že v súvislosti s tým, že podniky konajú cezhranične. Orgány takisto by mali byť e, činné jednoducho a neberokraticky. Týka sa to i doručovania písomností, i e, vyslýchania osôb. To je teda jeden kontext z mojej strany. Ďalší bod, kontrolné opatrenia Mali by byť efektívne a flexibilné, aby sme prípadné obchádzanie e, predpisov zo strany podnikov, pokiaľ ide o pracovné podmienky, aby orgány ich naozaj mohli príslušným spôsobom riešiť. Právne systémy v Európskej únii a v členských krajinách sú veľmi rozličné a orgány sú príslušne samozrejme veľmi e, e, odlišne činné a preto je dôležitá otvorená a neuzavretá forma zoznamu, ktorú by sme mali k dispozícii. A na záver snáď ešte ručenie. Dôležité je prísne ručenie. Práve keď hovoríme o finančných otázkach, e, tak e, tu vždy je očividne na stole otázka tej, tý, e, v rámci posledných rokov, E, tá, tá otázka tej nezodpovednosti, systém plný nezodpovednosti, ktorý sa týka finančného trhu, ale rovnako tiež podnikov, ktoré si myslia, že ak budú e, odovzdávať veci ďalej cez jednotlivé e, reťaze tých subdodávateľov, že, že vytvoria takú reťaz nezodpovednosti. A to treba prejasniť, preto som navrhla v stanovisku, aby príslušne podniky veľmi opatrne dbali na to, komu vlastne pridelia zákazku, e, aby e, bola vôbec tu nejaká príležitosť pre pracujúcich, že ich e, nároky, pokiaľ ide o sociálno-poistenecké otázky, ako aj ich pracovné nároky, aby ich mohli presadiť, pretože je tu naozaj ten môj systém spoločného ručenia veriteľov. Preto Toľko teda moje poznámky a vám teraz e, dávam možnosť vyjadriť sa prípadne teraz alebo po slovách komisie. Je tu niekto z poslancov, kto chce prehovoriť? Zatiaľ som nezastihla. A predsa len pán Gargani. ďakujem za slovo, pani predsednička. Vypočul som si tú správu tiež podporujem návrh komisie, pokiaľ ide o smernicu o vysielaní pracovníkov. Samozrejme, vychádza sa tu ešte zo správy pána Montyho a pána Montyho ako významnú osobnosť všetci poznáme. Čiže poznáme nielen v Taliansku, ale aj v Európe. A vlastne má veľký podiel na smernici o jednotnom trhu, o ktorej sa tu hovorí. Spomínate tu aj Lisabonskú zmluvu, ktorá uznáva taktiež aj sociálne trhové hospodárstvo. A vlastne dochádza tu k značnej zmene kontextu e, v súvislosti so smernicou o vysielaní pracovníkov. Právo na pracovníkov na jednotný trh je veľmi dôležitá vec a dôležité sú aj odbory. A práve aj minuty toto objasňuje, treba objasniť vlastne aj e, vlastne interpretáciu, výklad e, tohto predpisu, ale predovšetkým, pokiaľ je vyslaných pracovníkov, treba reagovať aj vtedy, ak sa porušujú ich práva v e, krajine, kde pôsobia, kde sú vyslaní. Čiže treba uplatniť legislatívu o zamestnávaní v danej krajine, ale samozrejme tento aspekt je dôležitý zohľadniť. Chcem povedať, že tento návrh je dobrý, kvalitný, aj keď e, navrhujem určité pozmeňujúce predkladám určité pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je vylepšiť kvalitu textu. Zajtra sa tomu môžeme vedovať podrobnejšie, ale dovolíte, napríklad článok 12, práve teda zodpovednosť a vyučenie a vychádza sa tu zo smernice súvisí to aj e, s verejným obstarávaním a s účastníkmi a s tými, ktorí potom sú ako subdodávateľia. A vlastne sme porovnávali tú smernicu s týmto návrhom. Samozrejme, e, prebehla dosť rozsiahla a dlhá debata. Hovorili sme tu nie len o ručení hľadiska tendrov, ale hovorili sme aj o zmenách. Hovorí sa o tom, že vlastne e, to ručenie by sa malo obmedziť len na účastníka verejnej súťaže a účastníka musíme samozrejme jasne zadefinovať, o čom vlastne konkrétne hovoríme. Ale najdôležitejší problém je článok 14, kde hovoríme o vzťahoch medzi týmto, týmto návrhom a inými európskymi predpismi a zákonmi. Toto musí byť v súlade ako s ostatnými prvkami európskej legislatívy, ale veľmi dôležité je, a tu vlastne sa obmedzím na komunitárne právo. Je to ozaj vážny problém, pretože vysielanie pracovníkov do iných krajín vedie ku harmonizácii sankcií taktiež a tie sú vnútroštátne práva. A my by sme práve v tejto veci mali všetko zohľadniť. Pripravujem aj, alebo uvažujem teda o tom, že predložím pozmeňujúci návrh, pretože naozaj by sme mali mať jasnejšie postoj z hľadiska harmonizácie v tejto oblasti. Napríklad jasne zadefinovať aj porušovanie predpisov. A ak to je zadefinované, tak musíme zharmonizovať aj sankcie aj v rámci komunitárneho práva treba niečo povedať aj o sankciách. Hej, musíme teda pripraviť štáty, členské štáty na to, aby zmenili svoje postoje. Pretože v niektorých krajinách takéto ustalenia vlastne ani neexistujú. A mali by sme teda vytvoriť niečo na celoeurópskej úrovni. To vlastne je súčasť európskej stratégie, je to súčasť komunitárneho práva, je to súčasť harmonizácie aj v politických vyhláseniach to vyslovujeme, že chceme harmonizáciu, ale musíme byť konkrétnejší, aj pokiaľ je o oblasti, ako sú sankcie. Hovoríme aj o právach zamestnancov. Ďakujem pekne, pán Garani. Pani Wikström, nech sa páči. Hoppas jag. Och jag ska hålla mig mycket kollégan Gargáni har redan pekat ut. Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Gargani už e, do značnej miery e, povedal veľa z toho, čo som chcela povedať ja. Ide o nové stanovisko a treba povedať, že je to tu všetko politicky veľmi dobre povedané. Tlmočí sa to alebo nie? Naozaj, je to... Pani predsednička, zdá sa, že chýba tu tlmočenie do taliančiny. Rumore. Si sente solo rumore. È una... Bolo tu počuť nejaký veľký šum, hovoril pán poslanec. Chceli by som požiadať, aby naši kolegovia a kolegyne v talianskej kabíne sa pokúsili odstrániť tento hluk. Eh, v poriadku, ja to urobím po anglicky. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že takto bude jednoduchšie pre všetky. Dúfam aspoň. Pani Wikström, je to od vás veľmi milé ale zdá sa, že e, predsa len je e, dôležité, aby e, sa odstranil ten hluk v sluchadlách pána Garanigo. Sam, vielleicht probieren wir jetzt einen weiteren Versuch. Frau Wikström, bitte sehr. Okay. Eh, jag hoppas att på något sätt den här informationen ska nå kollegan Gargani. No, dúfam, že môj kolega pán Gazani Teraz už počuje dobre do sluchadiel ten signál. Chcela som povedať len toľko, že... Oh. Už treba povedať, je to na, politicky, politicky veľmi nabité a je veľmi dôležité vo viacerých E, prípadoch a mali by sme byť veľmi opatrní. E, mali by sme konať e, opatrne, než zabudnúť, že ide o právnu úpravu príjmajúcej krajiny, krajiny pôvodu. Ale v každom prípade chceli by sme poďakovať kolegom, ktorí odvietli skvelú prácu v tejto mimoriadne dôležitej a zložitej veci. Ze svojej strany by som tiež chcela predložiť niekoľko pozmenujúcich návrhov. A úprimne ďakujem a je dobre, že ste e, povedali vo svojom stanovisku, v akom e, smere sa budeme pohybovať a podobne. Ďakujem pekne, pani Fixtrom. Dúfam teraz, e, že problém s taliančinou sa vyriešil, že sa to podarilo kto ešte by sa chcel prihlásiť o slovo? E, e, e, ja ako človek, ktorý konal veľmi nekompromisné. Chcel by som povedať, že veľmi sa teším na konstruktívnu spoluprácu. Takisto aj s pani Wikström sme dosahli pochopenie napriek politickým rozdielom Chcela by som pri tejto príležitosti e, povedať, že nevidím ďalších e, poslancov alebo poslankyň, e, ktorí by sa hlasili o slovo. Preto by som rada odozdala slovo predstaviteľu komisii, aby nám približil postoj komisie, aby sme vedeli, o čo komisii v prvom rade ide. Ďakujem pekne. Yes, thank you very much. Áno, ďakujem pekne. A ďakujem, že ste teda takto upravili tento program, že teda budeme musieť byť v Strasburgu zajtra, ale ďakujem aj za to, že za taký krátky čas ste priniesli toľko nových myšlienok do debaty, ktorá už prebieha dosť dlho, nielen v rámci tohto výboru, ale aj v rámci výboru pre vnútorný trh a životné prostredie. Proste je to veľmi citlivá téma a aj technicky odporne je to dosť zložité. Keď sa pozrieme na smernicu o presadzovaní práva, respektíve uplatňovaní v praxi. Komisia sa snaží na dvoch úrovniach presadiť to pozitívne. Cieľom e, tejto e, cieľom e, smernice 96 ako také je niečo, čo už vyzerá ako priam nemožná vec. Ide o garancie adekvátnej úrovne ochrany pre vyslaných pracovníkov. Po druhé, je tu ešte aj potreba rešpektovať ďalší sociálny model v členských štátoch a týmto sa vysvetľuje, prečo niektoré výnimky, niektoré články e, sú prítomné a Okrem toho by sme sa mali vyhnúť tomu, že by sme zavádzali zbytočnú a nadbernú administratívnu záťaž. Po chcem povedať, že je tu aj skutočnosť, e, ktorá sa týka vyváženosti balíka, pokiaľ ide o lepšie možnosti presadzovania tejto smernice. Ide o to, aby sa uplatňovala vyvážená. A sú tam tri typy opatrení. Poprvé, Jednak ide o posilnenie a zvyšovanie povedomia. Existujú aj ustanovenia, ktoré sa tohoto týka. Týkajú potom samotné mechanizmy presadzovania a to sa týka inšpekcií a kontrolných opatrení. A okrem toho je tu kontroverzná otázka, a to sú v článku 12 napríklad metódy presadzovania v rámci súkromného práva a tam ide o aspekt aj toho občianského ručenia. A chcem povedať, že všetky tieto veci sú ale vyváž- z hľadiska vyváženosti rovnako dôležité. A všetky boli vlastne ehm, dôležité z hľadiska potreby chrániť práva vyslaných pracovníkov. Aj to v záujme členských štátov. Ešte mi dovolte niekoľko slov ku legislatívnym nástrojom. Komisia sa rozhodla, že sa uplatní E, smernica na presadzovanie. A súvisí to aj um, smernice 9678, čiže budú uplatnené určité úpravy e, či smernici 96 e, lomeno 71 a týka sa to aj viacero viacerých otázok, ktoré sa týkajú aj kritiky, e, pokiaľ je judikatúry e, súdneho, alebo judikatúru súdneho dvora. Je tu náväznosť aj na aspekty odborov a postojov odborov tejto veci. Z právneho hľadiska si myslíme, že pozmeňujúci návrh 36 napríklad by zachádzal za to, čo je z právneho hľadiska možné v tejto smernici na presadzovanie Okrem toho, článok 31 je veľmi dôležitý z hľadiska objasňovania vzťahov. A toto môže byť tiež veľmi dôležitá otázka, pokiaľ ide o odpoveď na otázku, ktorá vznikla pri viacerých otá- e, príležitostiach, napríklad čo sa stane, ak nejaký podnik alebo vyslaný pracovník nesplní tie kritéria, ktoré sú verejne v článku 3 návrhu. Nesúvisí to celkom priamo aj s pozmeňujúcim návrhom 40, ale samozrejme je tu záujem poskytnúť ešte e, jasnejšie vyjadrenie, pokiaľ je odpovede na uvedené otázky. Zároveň je tu viacero ešte otázok, ktoré sú pokryté inými právnymi nástrojmi, napríklad tzv. recovery. A momentálne sa to nachádza V nariadení číslo 987 z roku 2007 sú tieto aspekty v súčasnosti pokryté. Pokiaľ ide o ďalšiu kontroverznú, veľmi kontroverznú záležitosť, to sú vnútroštátne kontrolné záležitosti a to je pozmeňujúci návrh 21. Tam sa hovorí o tom, že sa budú uplatňovať v konkrétnych, pri, pri konkrétnych okolnostiach a v súčasnosti iba 18 členských štátov uplatňuje takéto kontrolné opatrenia. Hlavne sa to týka článku 9, odsek 1 a súvisí to s poskytovateľmi služieb. Čiže ak člo, proste ide o to, aby mal daný štát dostatočnú úroveň flexibility, aby sa zabezpečil dostatoč, aby zabezpečila dostatočná úroveň transparentnosti Momentálne to ešte ale nie je v právnom systéme jednotlivých štátov takto zreteľne vyjadrené. Ďalej, pozmeňujúci návrh 26 hovorí o tom, že na úrovni EÚ bolo treba zaviesť minimálne obdobie, ktoré by sa týkalo podávania e, žiadosti alebo stiažnosti. A ďalší rozmerh sa týka subsidiarity, no ak sa pozrieme na judikatúru z Európskeho súdneho dvora, tak procedurálne pravidlá pre podávanie podnetov vlastne aj keď je samozrejme veľmi zaujímavá téma, my sami e, z hľadiska legislatívneho by sme tu veľký krok vpred neurobili. Preto e, máme samozrejme záujem na tom, aby aj tá implementácia v praxi bola lepšia. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše vysvetlenie. Teraz je to veľmi jasne povedané. Z mojej strany asi toľko. Po zmenujúcich návrhoch som sa snažila e, predložiť niekoľko E, opatrení, ktoré by e, umožnili e, lepšie naplniť cieľ nariadenia s tým, aby sme mohli naozaj účinne realizovať tieto kontrolné opatrenia. Samozrejme, treba sa ešte pozrieť na podrobnosti, na všetko, čo je možné, ale je pravda, a to všetci vieme, a to je cieľom našej spoločnej práce, Existuje totiž príliš veľa e, smutných e, príkladov, e, ktoré by sme mali odstraniť. Mali by sme robiť maximum možného. Judikatúra Európskeho súdneho dvoru je veľmi zaujímavá a rozsiahla a hovorí o tom, čo všetko treba urobiť nám ako legislatívcom Musíme e, reagovať v tých prípadoch, keď e, právne možnosti sú nepostačujúce s tým, aby sme e, umožnili spoluprácu s príslušnými orgánmi tých krajín, kde realizujú svoje služby, výkony osoba, ktorej práva sa narušajú. A samozrejme musíme potom prihľadať na vnútroštátne predpisy, ale v každom prípade treba odstrániť takýto nesprávny eh, stav. Eh, termín na predkladanie podmienujúcich eh, návrhov je 24. júna, ako vždy do 12. A týmto by som chcela uzavrieť tento bod programu. A teraz, ak sa nemýlim, by sa malo začať zasadnutie za zatvorenými dverami, takže e, chcel by som uzatvoriť tento bod programu. Ďakujem pekne za to, že ste e, sem prišli. A teraz sa budeme venovať e, bodu programu 5. Bude sa prejednávať za zatvorenými dverami. Ja chcel by som požiadať všetkých, ktorí sem nepatria, aby opustili túto miestnosť a vyhlasujem